Vážení kolegovia, je najvyšší čas, aby sme začali pracovať. Takže najprv k prvomu bodu programu. Ak nemáte žiadne námietky, mohli by sme schváliť návrh programu bez e, akýchkoľvek zmien. Pokiaľ ide o oznámenia, e, chcem povedať, e, že máme e, zabezpečené tlmočenia do 18 jazykov a že naše rokovanie sa mm, vysiela elektronicky. Pokiaľ ide odporúčanie koordinátorov, e, boli e, zaslané elektronickou cestou. Ak e, nie sú žiadne námietky, môžeme ich považovať za schválené. A teraz štvrtý bod programu. Skutočná podstata tejto schôdze. Vážne kolegovia, vážené dámy, vážení páni, pre mňa je veľkou cťou Eh, pozvať sem pana ministra Fabiusa, aby sme si vymenili eh, eh, názory ohľadom príprav na konferenciu COP15, ktorá sa bude konať v decembri. Okrem toho, že pán Fabius je minister zahraničia národného rozvoja Francúzska, pán minister je predsedom konferencie COP15 a bude predsedať tejto mimoriadne dôležitej konferencie Tešíme sa na pohľad pána ministra ohľadom e, výhľadok e, z hľadiska prípravy tejto konferencie, najmä vzhľadom e, na závery skupiny ad hoc ohľadom aktivít. Predovšetkým nás zaujímajú, čo očakávate od tejto konferencie, pokiaľ ide o globálnu dohodu o klimatických záležitostiach názor eh, stran ohľadom eh, zároveň SNDC a čo sa eh, očakáva vo všeobecnosti. Európsky parlament pošle 15 členov delegáciu a budem mať to, že budem predsedať v mene v našej delegácie chápeme význam toho, aby Európska únia zostala zjednotená a jednotne vystupovala počas konferencie sme pripravení akýmkoľvek e, spôsobom pomôcť, e, aby sme usmernili rokovanie e, správnym pozitívnym smerom. Dnes sú pritomné aj členové výboru pre zahraničné záležitosti a preto, ako to rozbehneme, odovzdám slovo predsedovi pánovi Brokovi, aby povedal pár slov úvodom. Ďakujem pekne za možnosť oviezť niekoľko poznámok úvodných. Ďakujem pekne, že ste medzi nás prišli a ďakujem aj e, výboru Envy, že ste sa ujali tohto e, tejto tematiky. E, predložili sme naše stanovisko k problematike v Paríži. A Aktuálna situácia v súvislosti s utečenskou krízou, ktorú keď zahrnieme Afriku, ešte nekulminuje, má aj e, dočinenia s klimatickými zmenami zároveň. A preto e, klimatické zmeny, voda a podobne sú otázky geopolitického významu a nie len e, otázky týkajúce sa životného prostredia. A toto treba vo väčšej miere zohľadniť životné perspektívy e, ľudí, ak ich chceme zlepšiť e, na svete, musíme sa venovať otázkam klimatických zmien a preto my v AFETE a v, e, chceme stimulovať výbor Envy, aby e, sa uberal touto e, cestou, aby e, sa dospelo k dobrým rokovaniam v Paríži. Už som hovoril s pánom predsedom a s pánom ministrom a som presvedčený o tom, že toto prepojenie migrácia a mier, klimatická politika je veľmi úzke a že je potrebné, aby sme v rámci Európskej únie tu pracovali trochu na zmene povedomia, aby sme sa dopracovali dopracovali k spoločnej stratégii. Ďakujem teda a pánovi ministrovi aj výboru Envy, že máme možnosť tu takto spolupracovať. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, Elmar. A teraz e, slovo má pán minister Lorian, Fabius, aby e, povedal niekoľko slov úvodom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda za takéto e, slova uvítania. Som veľmi rád, že vás e, e, tu všetkých vidím. Som vďačný výboru pre životné prostredie a výboru pre zahraničné záležitosti za to, že ste ma pozvali a prijeli. Budem hovoriť o konferencii COP. E, e, e 25 bude mať e, tú čest, že jej budem predsedať o, me, e, o mesiac. E, vítam vašu správu z vlastnej iniciatívy, ktorá je veľmi dôležitá a blahoželám pánovi spravodajcovi. Nechcem hovoriť príliš všeobecne. Poviem vám svoj názor na to, ako sa v súčasnosti vyvíja situácia budem hovoriť konkrétne. Nie, očakávajte, prosím, eh, že budem to vo všeobecnosti popisovať. Poviem vám vlastný názor. Ako ste povedali, minulý týždeň sa naposledy zišla vyjednávacia skupina. Mm, mm, pripravilo sa znenie, ktoré sa najprv zamietlo, potom sa prepracovalo a bolo schválené a nemôžeme posudzovať eh, takéto znenia podlahu, ale eh, súčasný text eh, obsahuje asi 50 stran a má v sebe viaceré možnosti. Nesmieme však byť príliš veľkými pesimistami, pretože v Kodani tento text bol rozsahom 200 stran a 50 stran je podstatne lepšie ako 200 ale je pravda, že viaceré záležitosti zostávajú otvorené, i keď v niektorých otázkach sme dosiahli určitý pokrok. To znamená, že budeme musieť pokračovať v našej činnosti koncom budúceho týždňa. E, e, e, zvolám predbežné rokovania s 80 ministrami. Nebude to samotná konferencia, ale budeme preberať podstatné veci, aby sme e, v nich e, dosiahli pokrok. Takéto e, stretnutia sa uskonali dvakrát a myslím si, že čím sa viac bude blíži termín konferencii, tým väčší pokrok dosiahneme. Okrem toho, v polovici novembra sa v Turecku koná schôdza Veľkej 20 G20 takisto e, konferencia ministrov na Malte tesne pred COP e, spolu s pánom predsedom e, pôjdeme tento týždeň do Pekingu a pripravujeme spoločné vyhlásenie s našimi čínskymi priateľmi. To by mohlo byť užitočné, pretože umožní nám identifikovať určité oblasti s spoločného záujmu a to by mohlo byť mimoriadne zaujímavé z hľadiska súčasného postoje Francúzska a Číny. Ďalej, 20, 30. novembra e, sa začína samotná konferencia COP. E, e, pozvali sme na prvý deň konferencii e, šéfov vlád a e, hlavy štátov Samozrejme, oni nebudú riešiť podstatné e, e, otázky. Pozvali sme ich, aby e, pridali väčšiu politickú váhu tejto konferenciu. Dostali sme už viacero súhlasov. Hlavne prídu aj vedúci predstavitelia európskych štátov, prídem tam aj ja. A 1. Mm, decembra krajiny ADP eh, obnovia svoje rokovanie a koncom prvého týždňa predložia eh, návrh textu. Potom eh, mm, štafetu preberajú ministri a snažíme sa dospieť k nejakým záverom. Teraz e, hovorím ako predseda konferencie kopania, ako predstaviteľ francúzskej vlády. Moja úloha spočíva v tom, aby som si každého vypočul a aby som e, e, udržal e, najväčšiu míru ambície, ale zároveň sa snažil o kompromis, aby to bolo priateľné pre všetkých. Nevyhnutne dôjde k potrebe kompromisov. Práve preto požiadali, aby konferencii predsedal minister zahraničia. V podstate veci. Častokrát sa ma pýtajú, čo môžeme považovať za úspech Parížskej konferencie. Existujú viaceré možné odpovede, ja ich vidím e, dve až tri. Predovšetkým sa treba dohodnúť. E, treba dosiahnuť dohodu, ktorá bude právne záväzná a musí e, stanoviť e, efektívne obmedzenie e, otázky oteplenia na úrovni maximálne 2 stupňov Celzia. To je prvá úloha. V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť, i keď E, niektorí si myslia, že toto nie je príliš ambiciozný cieľ. Chcem vyzdvihnúť e, úlohu Európskej únie. Keď hovoríme o viacerých záväzkoch, treba povedať, že Európa do značnej miery je na čele tohto rebríčka. E, pokiaľ ide o cieľ ambicioznej dohody, samozrejme musíme zohľadňovať všetko, čo sa udialo počas ostatných týždňov, pokiaľ ide o jednotlivé príspevky, tzv. INDC. 124 krín eh, predložilo svoje INDC a to je zhruba 90 eh, eh, predtým to bolo na úrovni 15 Nechcem nejakým spôsobom kategorizovať jednotlivé príspevky, niektoré z nich sú viac, niektoré menej ambiciozne, ale to nie je dôležité. Čo je dôležité je to, že sme poprvýkrát e, prijeli e, e, postupy a 155 štátov prešli týmto postupom. Položili si otázku, akú budeme mať v budúcnosti energetickú politiku, politiku vo vzťahu k emisiám. To je pozitívna zmena a musí priniesť aj dobré výsledky ak toto všetko zohľadneme, ak sekretariat e, e, e, o niekoľko dní zverejní všetky tieto súrne informácie, to bude dobré. Existujú už určité vyhodnotenia a už teraz môžeme bezpečne povedať, Nasledovne experti tvrdia, že ak nerobíme e, nič, e, teplota sa zvyšuje o 4 až 5 stupňov. Takže musíme sa pozrieť na konkrétne čísla, ktoré e, predloží parlament a v konečnom dôsledku môžeme sa zastaviť na hodnote 2,73 stupňa, čo je viac ako 2 stupne Ďalším e, kritériom úspechu e, bude e, to, ako sa bude vykonovať táto dodatočná práca. A tu je veľmi dôležité ustanovenie o prehodnotení. Musím sa samozrejme snažiť byť objektívny, ale je tu jedna vec, o ktorú sa budem usilovať je zabezpečiť, aby Parížská dohoda mala v sebe ustanovenia o prehodnotení. E, viaceré delegácie hovoria o tom, že o 5 rokov by sme mali e, byť v stave prehodnotiť stanovené e, záväzky. Teda každých 5 rokov budeme musieť rozanalizovať dosiahnutú situáciu a pokúsiť sa o ambicioznejšie výsledky a ak sa to podarí, potom E, Parížská konferencia bude prelomová z e, e, trajektórie 3 až 4 stupňa sa dostaneme na úroveň 1 až 1,5 stupňa i keď niektoré e, štáty tvrdia, že pre svoju chudobu nemusia byť e, nutené e, sa snažiť v tomto smere. Ďalším kritériom je právna záväznosť tejto dohody. Nebudeme teraz hovoriť detailne o tom, čo to znamená ale e, treba zabezpečiť, aby verejná mienka a samotné štáty e, si boli isté, že nejde iba o politickú diskusiu, ale o skutočnú dohodu. To neznamená, že ak niekto poruší dohodu, e, sa dostane do väzenie, ale musí byť konkrétny mechanizmus zabezpečujúci realizáciu týchto rozhodnutí, predovšetkým na základe tlaku ostatných štátov. A potom vyvstá otázka, či to bude právne záväzné iba voči e, bohatším e, štátom, ale aj e, voči tým, ktoré až také bohaté nie sú. Bolo by žiaduce, ak by tento rozsah posobnosti bol všeobecný, i keď možno, že nie je rovnako prísne voči všetkým, a napokon technické a technologické hľadisko mnohí eh, lídry eh, tvrdia, eh, že nie sme zodpovední za skleníkové plyny, ale sme prvými obetami týchto emisí. Potrebujeme mať financie na príslušné technológie. Na Límskej konferencii pred niekoľkými týždňami na základe štúdii, s ktorou nie e, všetci súhlasili, e, sa hovorila o 62 miliardách a je to stála možnosť e, získať 100 miliard s tým, aby sme sa snažili nielen o zníženie alebo zjemnenie dopadov klimatických zmien, a ak toto všetko dosahneme v Paríži, to bude e, dobré. Už som hovoril 11 minút, prekročil som e, o 1 minútu, takže zastavím sa. Ďakujem pekne za príhovor. A teraz by sme mohli e, začať prvé kolo otázok. Pr- ako prvý slovo dostanú koordinátori Peter Líze, EPP 2 minúty. Ďakujem pekne. Giovanni, teším sa, že e, e, rokujeme s obomi e, výbormi a k tomu, čo povedal Elmar Berok, že klimatické zmeny sú aj otázkami bezpečnostnými, aj Pentagon je toho názoru medzi časom. A ide tu aj o diplomáciu zároveň, aby pri zahranično-politických našich snahách sme dbali na to, aby naše ciele pre klimatickú ochranu, ochranu klímy vždy boli e, e, prítomné v rokovaniach s tretími štátmi. Pán minister, právom ste povedali, že doterajšie sľuby členských štátov nie sú postačujúce na dosiahnutie cieľa 2 stupňov o 1,5 ani ani hovoriť nechcem. Myslím, že e, pred sebou musíme mať aspoň ten cieľ 2 stupne. To je samozrejme ešte veľa práce, ale je to aj historická šanca, ako ste povedali. 154 e, krajín, ktoré si už stanovilo vlastné e, ciele, je to medzinárodne zdokumentované. Takže preto je dôležité, aby sme ten proces posilnili, aby v Paríži nedošlo k situácii, že tento proces, ktorý doteraz bol veľmi úspešný, bol nejakým spôsobom diskreditovaní či prerušovaní, prerušení. Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na jeden sektor, na medzinárodnú leteckú a námornú dopravu. V EU sme si stanovili veľmi športové ciele pre e, e, priemysel. E, 30, 43 e, e, obchodovanie s emisiami a niektoré druhy priemyslu, napríklad oceliarstvo, sa musia veľmi e, snažiť. A niekde sa hovorí dokonca o, o nule, to opakujem, o nule, ale len za pomoci medzinárodných úverov v leteckom priemysle. Ale v námorníctve sa ani toto nespomína a nemôžeme jednoducho nechať, aby dopustiť, aby aby niektoré odvetvia sa na tom vôbec nepodielali. Žil Parňo za socialistov. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister, pani kolegovia. Ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli do nášho výboru. V e, rámci boja proti klimatickým zmenám sa Európsky parlament mobilizuje, aby e, pomohol úspechu Parížského samitu, aby vznikla nová medzinárodná dohoda o klíme. A práve úspech konferencie v Paríži je našim cieľom, našou ambíciou, tak ako sme to zakotvili v správe. Mal som čest byť spravodajcom, ako tu už zaznelo. Rád by som eh, privítal, keby ste sa osobne zapojili do úspechu tejto dohody. Na začiatku minulého týždňa sme mali možnosť vyslať ďalší politický impuls rokovaniam, ktoré prebiehajú. A eh, situácia nás eh, trochu znepokojuje s tými 70 krajinami. Správne ste tiež uviedli, teda máme dlhší text, v minulosti sme ho mali dlhší a mali by sme si nadefinovať možnosti pre dohodu z Paríža, aby bolo povedzme možné vychádzať aj zo správy Európskeho parlamentu, pretože vieme, že e, v rámci COP21 sa diskutuje niekoľko zásadných e, veciach a 100 miliard dolárov až do roku 2020 ročne. A akým spôsobom by sme mohli nejakú cestovnú mapu si pripraviť tak, aby sme nadefinovali podiel každej krajiny na financovaní tohto fondu. Po druhé, toto inovatívne financovanie by nemuselo byť postačujúce na zabezpečenie prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike. Zároveň by sme mali ukončiť e, dotácie e, do fosílnych palív. To považujem tiež za dôležité, to by sme mali pripomenúť. A e, po štvrté bojujeme proti klimatickým zmenám, to sme zdôraznili vo svojej správe. Počiarkli sme tam program riešenia týchto problémov za dve minúty žiaľ toho veľa povedať nedokážem. Môžem len povedať, že sme tu, že s pánom predsedom a Lavia sme pripravení spolupracovať na úspechu COP21. Julie Killing za ECR. Ďakujem, vítajte pán Fabius. Ja by som sa chcela spýtať jednu vec. Je to otázka týkajúca sa vašich eh, úmyslov ako predsedu konferencie zmluvných stran a ako budete tie vaše oznámenia zverejňovať, pretože e, v priemyselných krajinách, čo je väčšina Európy, myslím, stúpa pocit netrpezlivosti z toho, že sa nedarí dosiahnuť tú globálnu dohodu. A my v Spojenom kráľovstve v ostatných týždňoch vlastne vidíme praktické ukončenie činnosti v železiarstve, pardon, v oceliarstve, pretože ocel sa vyrába inde, bez ohľadu na akúkoľvek klimatickú zmenu. A e, v situácii, kedy obchod je slobodný, síce môžeme hovoriť o dumpingu, ale e, je to komplikované. A verejnosť vidí, že my vlastne hovoríme o miliardách eur, v našom prípade libier. Politici narábajú s tými sumami veľmi, veľmi liberálne, ale ale ako sa to premietne do tvorby pracovných miest? Pracovné miesta unikajú a my hovoríme o vlastne klimatických zmenách a boji proti nim, ale nedeje sa to. Takže ľudia by mali vidieť, že e, sa da čo predsa len deje. Aj niekde inde než u nás. A podľa môjho názoru je teda veľmi, veľmi dôležité, aby konferencia, aby 21. konferencia bola príležitosťou takýto záväzok e, vynútiť od zbytku zbytku sveta a namiesto tých obvyklých e, vyjadrení, ktoré pri takýchto podujatiach e, zvyčajne idú von, teda hľadá sa ten vyník. Mali by sme vyslať nejaký pozitívny signál, aby som rada vedela, ako to chcete urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za skupinu Alde pán Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a ďakujem aj vám, vám, pán minister Fabius, za vaše úvodné slova. Ja by som sa chcel sústrediť na eh, jednu z priorít ktorou je financovanie boja proti klimatickým zmenám. aby by som chcel poďakovať Francúzsku za to, že prislúbilo miliardy a miliardy na boj proti klimatickým zmenám, hoci mám trocha obavu z toho financovania týchto klimatických krokov po roku 2020 a tu už musíme hovoriť o nejakej celkovej politike Európskej únie, pretože nie sú zatiaľ nejaké konkrétne záväzky, aspoň ich nepoznáme. Zo strany EÚ vieme o mnohých krajinách, ktoré budú na COP21. E, tieto krajiny dokážu podporiť ambiciozný text výstupov z Skoplen, ak sa nájdu financie. A 10. E, novembra sa bude konať Rada ECOFIN, čo je veľmi dôležité stretnutie z hľadiska budovania pozície Európskej únie. A e, naše uznesenie, ktoré formuloval Gilbert Berňo, obsahuje požiadavku na eh, hľadanie financovania v rámci systému ETS, aby sme zabezpečili financovanie aj po roku 2020 zo strany Európskej únie pre kroky smerujúce k boju proti klimatickým zmenám. Takže možno by ste mohli obrátiť vašu pozornosť aj na ECOFIN a zistiť, ako ministri plánujú zabezpečiť tieto finančné záväzky Európskej únie po roku 2020. Ďakujem veľmi pekne. Je na teraz sa GUE pán Olmery. Monsieur le ministre, merci pour votre présence. Vážený pán minister, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Ja si dovolím len taký všeobecný postreh. Vy ste nám položili jednu presnú otázku a my, ak zvážime kombinované účinky pretrávania ekonomického modelu na celom svete, tak by to znamenalo, že náš životný štandard, teda tzv. ten tzv. americký život alebo euroamerický životný štandard, že sa bude šíriť po celom svete a to bude znamenať obrovský e, obrovskú úlohu, ak budeme chcieť bojovať proti oteplovaniu klímy, teda tak, aby toto oteplenie nepresiahlo tie 2 stupne Celzia. Tu je veľmi dôležitý časový faktor, hoci príliš neskoro nie je, v mnohých smeroch už eh, neskoro je a neustále váhanie od konferencie k konferencii vedie k tomu, že sa situácia komplikuje a splnenie toho cieľa sa neustále vzdialuje. A preto chcem položiť aj otázku v súvislosti s eh, ostrovmi, lebo keď sa pozrieme na mapu sveta, vidíme, že atoly v Tichomori, tam je zhruba 300 tisíc um, ostrovov a ostrov, ostrovčekov a tieto tiež e, bojujú s e, dopadmi zmeny klímy. Vidíme, že štáty, malé štáty ako Kiribati alebo Tuvalu majú problémy e, a, a spojené s klímou. A to sú aj ostrovy a ostrovčeky európske. A toto je zraniteľ, to sú zraniteľné miesta, ktoré majú presne ten istý problém ako ostrovy a ostrovné štáty medzi rozvojovými krajinami a medzi tými európskymi ostrovmi sú aj vzdialené zámorské regióny, ktoré patria európskym štátom a tie tzv. zámorské územia, ktoré patria Francúzsku. A práve tieto malé európske ostrovy sú príliš vzdialené od tých sietí, ktoré sú k dispozícii v Európe alebo aj na iných kontinentoch. A je dôležité, aby Európa dokázala aj týmto malým štátom a ostrovom a ostrovčekom ponúknuť riešenie v boji proti zmene klímy. A ja sa pýtam, aká cesta sa ponúka práve týmto štátom, ktoré sú veľmi zraniteľné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za zelených, pán Jado. Vážený pán minister, vítam vás tu a ďakujem za to, že ste prišli, pretože je to veľmi dôležité ak konferencia má byť úspešná, tak to musí byť konferencia, na ktorej sa zúčastnia aj šéfovia vlád. A ak to bude neúspech, tak to bude zlyhanie aj OSN. Lenže tento neúspech e, sa dostaví, pokiaľ tie vyjednávania nepovedie Európska únia. Takže vám chcem poďakovať za to, že ste sa toho ujali. Ako povedal kolega Gerbrandy, Dôlež, financie sú dôležité. 14. novembra, aspoň dúfame, že dôjde na zasadnutí Rady ECOFIN k dohode o e, daní z finančných transakcií, teda o hlavných princípoch a pôsobnosti tejto dane, pretože to je veľmi dôležitá téma, o ktorej zatiaľ nič nevieme. A od toho tiež závisí, či Európa bude v G, vo formácii G20, ale tiež na COP21 schopná dosiahnuť zásadnú zmenu alebo nejakú dohru tak, aby sa Európska únia reálne pohla vpred vo financovaní. A takisto e, dúfam, že sa podarí rozriešiť tú otázku dane z finančných transakcií. To je vec, v ktorej by sa skutočne malo pokročiť. No a pokiaľ nebude dosiahnutá záväzná dohoda, tak e, nebude ani dohoda o nejakej, nejakej penalizácii prípadného nedodržovania zákazkov. Ako sa však dívate na tento systém e, výkazníctva, overovania a kontroly, ktorý by dodal dôveryhodnosť takýmto záväzkom. My totiž sme znova videli, že máme jasný cieľ, ktorý sa týka znižovania emisí od roku 2007. Máme jasný cieľ, teraz tu ide o dusikaté zlúčeniny a vlády napriek tomu, že takéto jasné objektívne cieľe máme, tak sa to predlžuje o ďalšie roky. Ďakujem veľmi pekne a teraz za FDD pán Elber. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, a ďakujem aj pánovi ministrovi. Ja Mňa prekvapilo osobitne to, že ste vyjadrili nádej, že obmedzíme globálne oteplovanie na 2,7 stupňa Celzia, ale z histórie IPCC vyplýva, že tieto predpovede hovoria o tom, kam sa teplota bude uberať a vy e, naznačujete, že budeme e, predpovedať e, teplotu dokonca nie na desatiny, ale na stotiny stupňa. A To isté budete so mnou súhlasiť, že to je absolútne absurdné. My sa teraz blížime k parížskej konferencii a tam dúfame, že dôjde ku globálne záväznej dohode a to je skutočne e, triumf e, nádeje nad skúsenosťou, pretože vždy keď, sa, vždy, keď sa to skúšame dosiahnuť Európska únia tlačí na ostatných a ide, ide v čele toho voja, tak sa zdá, že keď sa obratíme, tak za nám nikto nejde. A v tomto čase, kedy my vlastne týmto najmä škodíme našej ekonomike a vytláčame eticky náročné odvetve, ako napríklad hovorila pani Gerling v prípade um, ocele, ale je to aj, e, je to aj e, priemysel vyrábajúci sklo alebo hliník a iné e, materiály, tak toto všetko sa presúva inde, napríklad do Číny, kde pravidlá nie sú až také prísne a de facto sa môže stať to, že sa globálne emisie zvýšia, pretože my vytlačíme tieto energeticky e, náročné odvetvia inde, kde vôbec nebudú musieť prihľadať na nejaké emisie. Takže táto politika nie len e, spôsobuje obrovské škody európskej ekonomike a zároveň e, ide proti svojmu vlastnému, vlastnému cieľu znižovania, znižovania emisí. Takže ja sa pýtam, ako dlho toto, táto šialenosť bude ešte pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za NF pani Dornáda. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, chcem vám poďakovať za to, že ste prišli medzi nás. Chcem vám poďakovať za túto príležitosť s vami vymeniť názory o takejto veľmi dôležitej a významnej téme. Je dôležité sa zabrať dvomi hlavnými problémami. V prvom rade politikou, ktorá e, sa rieši v rámci tzv. zeleného fondu a tu ide o činnosti, ktoré by mohli korigovať e, tú nefunkčnosť v oblasti životného prostredia alebo korigovať tie ľudské chyby. Na celosvetovej úrovne treba riešiť napríklad znečisťovanie a zmeniť systém, ktorý likviduje planétu. My potrebujeme znižovať znečistenie v doprave a e, to prostredníctvom určitej obmeny, pretože tu v, tejto, v tomto znečisťovaní dochádza tak u nás, ako aj v iných krajinách, ktoré sú pomerne ďaleko od nás, k veľkým zmenám, ale stále to e, nevedie k cieľu. Toto treba reflektovať a e, potrebujeme rokovať. No a musíme sa tiež venovať e, novým ekonomikám, rastúcim ekonomikám. To sú krajiny, ktoré sa rozvíjajú, kde ten vývoj je veľmi dynamický a je treba pomáhať tomu, aby ich rozvoj bol čistý a udržateľný. A tu hovorím najmä o Ázii, ktorá už teraz produkuje obrovské znečistenie, obrovské emisie, ale týka sa to aj ďalších štátov. Ak sa pozriete na tieto záväzky e, v oblasti klímy v takýchto prípadoch, tak e, niektoré štáty Európskej únie už e, svoje záväzky prijali, ale zároveň sa tým znižuje konkurencieschopnosť našich ekonomík. Európska komisia e, sa snaží o znižovanie emisí CO2 a uvádza, že e, dopadom je aj stagnácia nášho priemyslu. Toto je reálne priznávaná vec. A okrem toho Francúzsko, ktoré tu my zastupujeme, tak my sme nevynaložili e, dostatok energie na to, aby sme znížili emisie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som dal slovo ministrovi, aby eh, odpovedal na toto prvé kolo otázok. Pán minister. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ďakujem pekne za vaše otázky. Ďakujem aj tým, ktorí nakoniec e, žiadnu otázku nepoložili. A pokúsim sa zodpovedať za 10 minút, ale nebuďte prekvapení, ak nezodpoviem presne na každú jednu otázku mm poznamenal som si niektoré témy, ktoré vo vašich otázkach odzneli, takže sa im budem venovať. Prvá vystupujúca medzi vami povedala, a s tým sa môžem stotožniť, že pripravovaná konferencia bude zásadná pre životné prostredie, ale nie, je, nie len eh, pre životné prostredie. A, a uvedomme si, že to je dôležité, aby sme popularizovali túto tému a uvedomme si, že občania na celom svete si majú byť vedomi toho, že nejaké dojednania o klíme existujú. Je e, potrebné ukázať im, aké dramatické dopady má nečinnosť, lebo tá nečinnosť by mohla mať naozaj veľmi dramatické dopady, ale zároveň musíme občanom ukázať, že možno existujú aj riešenia riešenia a e, že tieto riešenia máme priamo vo vlastných rukách. Ak budeme popisovať situáciu príliš dramaticky, nikoho e, nebudeme motivovať. V rámci príprav na konferenciu sme tiež vysvetľovali, že uvažujeme o dohode o klíme a že dopady budú prierezové teda napríklad e, záležitosti výživy, hladu, povodne, udržovanie si určitej životnej úrovne, ako tu tiež odznelo, ale tiež e, je tu súvis s migráciou. Už dnes vidíme, aké problémy nám e, migrácia 100 tisícov ľudí, ktorí sa presúvajú do Európy, prináša. A nakoniec, a to je veľmi dôležité, je to tiež otázka vojny či mieru, otázka bezpečnosti. A preto si myslím, že by sme mali e, e, týmto výhľadom pripísať ich náležitú dôležitosť. A v čase, e, ktorý je príliš krátky. E, pre mňa som teda dnes nemohol podrobne sa venovať aktérom konferencie, jednak si uvedomujeme úlohu mimovládnych organizácií, tak ako e, mnohí predchodcovia z Peru alebo z konferencie z Limy z 2014. Premieta sa to aj do e, tohto ročného kopu. Vidíme, že e, dôležitú úlohu, podstatnú úlohu tam zohrávajú aj mimovládne organizácie, a to nie len na národnej úrovni, ale aj na úrovni regionálnej, miestnej. A to je aj podstatné, kto emituje skleníkové peliny. To predsa nie je centrálna vláda niekde. Tá e, pripravuje pravidla, normy, rozhoduje podľa toho, ktorého regiónu, kde je veľká doprava alebo hospodárenie s odpadmi, majú určitú uhlíkovú bilanciu. Sú to teda regióny, kde by mohlo dôjsť k pozitívnej zmene, kde by sme mohli zaznamenať pozitívny vývoj. A samozrejme vyvstáva otázka financií. Tá tu bola zmienená veľakrát. Zhrniem to tu trochu cieľ z kodane tých 100 miliard miliard dolárov pre klímu, e, pre krajiny severu a juhu. Uvedomme si e, aj určitú odchýlku. Neexistuje e, vlastne nejaké spracovanie súčasného stavu. Je treba zistiť, aký bol pôvodný stav. A práve v tejto oblasti sa už toho veľa urobilo v Lime na základe metodicky veľmi zaujímavej štúdie bolo konštatované, odhalené, že v roku 2014 62 miliardami krajiny prispelia. keď to extrapolujeme do roku 2020, to bude zo 62 na 100 miliard. Aj Svetová banka ohlásila ďalšie záväzky pre niektoré krajiny, nie všetky, a na základe toho vidíme, že je nevyhnutné, aby konferencia v Paríži dokázala, že sa nám podarí splniť e, túto čiastku tých 100 miliard a, a e, k zelenému fondu. To je veľmi dôležité, áno, ale niekedy sa to tak trochu mylne vníma. Na jednej strane máme verejné fondy, bilaterálne, multilaterálne a, a súkromné. A potom tzv. zelené fondy, ktoré sú stále populárnejšie, ich objemy rastú. Ale kto za e, pár dní e, príjme tieto prvé rozhodnutia, ako ich využiť? Inovatívne financovanie by samozrejme bolo bolo žiaduce a nevyhnutné. Ekofin je desiatého, pokiaľ sa nemýlim a dôležité je, aby sa konkrétne angažovali krajiny EÚ. Môžeme si tiež položiť otázku ohľadne zdaňovania finančných transakcií a výnosov z týchto daní. Aj to môžeme konkrétne povedať. Myslím, že tu odznel dátum 1. január 2017 a aj Francúzsko vyčlení podstatnú časť daní práve na od otázky boja proti e, klimatickým zmenám. Samozrejme, teraz vám neviem uviesť presné čísla, ale vyplýva z toho logicky, že to bude rozhodnutie, ktoré sa bude týkať všetkých krajín. A mnoho krajín už postupuje dopredu smerom k tomuto v úvodzovkách zelenému financovaniu. Niektorí z vás tiež spomínali ukončenie dotácií. Uvedomme si, že máme 500 eh, miliárd eh, dolárov práve z týchto dotácií. A vieme, že tie sa presúvajú z jednej krajiny do druhej, ako sa presúva priemysel. A uvedomme si, že práve otázka rôznych cien uhlíku to je niečo, o čom sa bude diskutovať a rozhodovať na konferencii v Paríži. Ale samotná myšlienka, teda zjednodušene povedané, ak chceme mať nízkouhlíkovú ekonomiku a chceme preferovať obnoviteľné zdroje energie, chceme, aby energia bola e, lacnejšia, ale e, bude drahšia s tými obnoviteľnými obnoviteľnými zdrojmi, ale e, našim hlavným cieľom je presvedčiť vlády na celom svete. A otázka, ktorú ste položili, čo bude po roku 2020 s financovaním, Mm, túto sme si toľko nekladli, ale určite budeme o tom rokovať na konferencii v Paríži a prajeme si úspech. O čo viac krajín sa pripojí a o čo viac krajín si položí túto otázku, o to e, nádejnejší bude výsledok. Mnohí z vás e, e, rôznymi slovami položili otázku, ako budeme my, Európania, postupovať voči ostatným krajinám, budeme ich eh, aj eh, trestať. To je samozrejme otázka, ktorú môžeme povedať úplne nahlas. Znamená to, že tá záťaž bude e, rozdistribuovaná všeobecne alebo len medzi niektorými. To je veľmi dôležitá otázka, ktorú si musíme položiť a e, vidíme e, počas našich aktivít tam určitú diferenciáciu príloha 2 a podobne. Nebudem zachádzať do podrobností, ale narastá presvedčenie, že keď bohaté krajiny musia vyvíjať veľké úsilie, majú obrovskú historickú zodpovednosť, že to nestačí, že je podstatné, aby sa snažili všetky krajiny. E, samozrejme, úsilie, ktoré vyvinie malý štát, má iný dopad než úsilie, e, povedzme, e, USA. Ale tejto otázke sa zatiaľ nikto nevenoval a je potrebné sa jej venovať. A tiež otázka konkurencie schopnosti je dôležitá. Je potrebné vyslať jasné posolstvo. Áno, kroky nás stoja viac než nečinnosť, ale nečinnosť činnosť by znamenala, že by sme e, tie prínosy obetovali pre celý svet. Pokiaľ ide o ostrovy, a e, samozrejme je potrebné e, zaoberať sa aj ostrovmi vo všeobecnosti, ale je potrebné a pripravujeme práce v tejto oblasti. Je potrebné venovať sa zmierňovaniu dopadov v zmysle prispôsobenia sa program bol prijatý v rámci G7 spolu s Francúzskom, aby sme sa vyhli eh, celému radu katastrof Takže toto bude tiež dôležité v eh, tejto súvislosti. Situácia teda ostrovov pre eh, tých, ktorí eh, na nich žijú, to teda bude zásadné, pretože je to pre ostrovné obyvateľstvo rozhodujúca otázka. Myslím, že pán Šado to bol, ktorý sa pýtal na ďalšiu otázku a e, v náznakoch e, to aj e, spomenul. Aká teda tá dohoda bude? Nebude to nejaká trestnoprávna dohoda, ale bude to právne záväzná dohoda bude závisieť od toho, akú formuláciu tam použijeme v, aj v angličtine, či should, shall, e, ako to bude naformulované, ako sa nám to podarí. Teda mali by existovať určité záväzky a ak si dáte nejaký záväzok, musíte ho dodržať. To je logické. A toto vnímam aj z pohľadu technického vývoja, ktorý mení celý rad vecí, napríklad satelity, ktoré obiehajú okolo Zeme a môžu môžu aj e, sledovať prípadnú ozonovú dieru, e, emisie skleníkových plynov, a ak máme štáty, ktoré sa e, povedzme k niečomu zaviažu a o 5 rokov neskôr tieto satelity ukážu, že daný štát záväzok nedodržal, respektíve pokročil menej, než sa zaviazal, tak to určite vyvolá politickú diskusiu vnútroštátnu aj medzinárodnú. A posledná vec faktor časový. E, to je, dámy a páni, úplne iné rokovanie ako bežné rokovanie obchodné, keď sa nedohodneme, že si povieme, budeme o tom hovoriť povedzme o rok. My tu bojujeme s časom a čas je proti nám. Nikové plyny v atmosfére e, pretrvajú desaťročia, staročia a keď prekročíme určitý objem emisí skleníkových plynov, nepodarí sa nám splniť náš cieľ, či už z Paríža alebo iné ciele. E, je treba konať teraz. Riešenie máme, e, technický pokrok vidíme a treba e, vyťažiť z toho prínosy, ale musíme byť rozhodní. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa začína druhé kolo. Dostali sme viac ako 27 žiadostí o slova. Poprosím každého maximálne jednu minútu, nie viac. François. Ďakujem pekne, pán e, predseda, vážený pán minister. E, ďakujem pekne za to, že ste prísli medzi nás a vymenili názory ohľadom e, tejto dôležitej konferencie. Je dobré, že máte obrovské skúsenosti v politike a to bude mimoriadne užitočné pri hľadaní dobrých výsledkov konferencie. Samozrejme, E, predovšetkým potrebujeme riešenia. E, e, som za program, ktorý poskytne riešenia a bude súčasťou globálneho riešenia, zabezpečí nové ekologické zelené technológie, aby sme vedeli napríklad zachytovať a ukladať uhlík s tým, aby sme zmenili súčasný stav medzi rôznymi technológiami Vážený pán minister, mohli by ste e, spresniť všetko, čo sa týka predbežných dohôd, či sa budete snažiť o získanie podpory súkromného e, sektora a poskytnutie ďalších e, možností. Ment. Ďakujem, pán minister. Kompliment, že ste zmenili štruktúru konferencie, že e, predsedovia a vláda hlavy štátov tam budú hneď na začiatok, aby sa nemrhal čas, ale hneď, aby sa vyvinul veľký tlak a išlo sa s, e, s nimi in media res. E, zmení sa spoločnosť. Ilustrujem to, pred piatimi rokmi som vás stretol u vás doma. Bol som veľmi fascinovaný, že ste naozaj mali konkrétne myšlienky. Industrializácia liberalizácia kombinovaná s odpojením sa s odchodom e, CO2. E, áno, ide to, ale za tým účelom treba mať globálne pravidlá hry. Aj Peter Líze to už eh, spomínal. Potrebujeme eh, krátenia karbonových emisí uhlíka, eh, celoplošný systém emisí, obchodovania s nimi. Zohráva to nejakú úlohu vo vašej návšteve Číne? Či sa to nejako dá prepojiť kedy a či teda vôbec je to možné? Ďakujem. Ďakujem pekne, Jan Duncan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci a ďakujem pekne, pán minister. tu som. Dve veci. Spojené kráľovstvo uh, má veľký problém teraz s oceliarstvom. um, eh, viacerí ľudia o tom hovorili. Máme uh, uh, veľký problém s outsourcingom, uh, s dumpingovými cenami a ako spravodajca o obcho- vo veci obchodovania s emisiami e, rozmýšľam o tom, ako zabezpečiť e, globálny systém. Ak e, budeme žiadať od ostatných štátov spoločné normy, možno, že náš priemysel bude mať budúcnosť aj u seba doma ako predseda COP21. Čo si myslíte, sa dá urobiť, aby sme spojili e, do globálneho systému e, systéme obchodovania s emisiami? Čo plánujete urobiť e, v tejto veci na fóre? Ďakujem pekne, pán Faria. Poprosíme mikrofón. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Dobré ráno prvom rade ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Budete e, organizátorom konferencie COP21. Na základe e, e, predbežných dokumentov máme e, nejaké informácie o predbežných záveroch tejto konferencie. Pokiaľ ide o dopravu e, leteckú a námornú dopravu, nie sú tam spomenuté. E, Hovoríme o medzinárodných organizáciách napríklad v oblasti e, e, leteckej doprave i MAO. Hovoríte o, o, o viac ako 100 príspevkov jednotlivých krajín a to je veľmi dôležité a blahoželám k tomu, že sa to už podarilo dosiahnuť ale e, podarí sa nám dosiahnuť dobrý kompromis, keď títo dve významné medzinárodné organizácie sa nespomínajú v dokumentoch. Ďakujem pekne, Anne-Marie Minor. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán minister. Ja mám pre vás jednu otázku. Pred dvomi týždňami Európsky parlament e, s dvojtretinou väčšinou sa e, vyslovil za podporu pozmeňovacieho návrhu e, z mojej dielne, ktorým som navrhoval aj všetky lobistické aktivity na COP, na COP boli transparentné a aby e, boli deklarované. Ďalej by som chcela, aby konferencia dávala prístup všetkým zainteresovaným stranám, pretože je veľmi dôležité pre úspech tejto konferencie, pretože tam sa hovorí o obrovských e, záujmoch, aby tú konferenciu neovplyvňovali len nadnárodné spoločnosti, ktoré majú e, obrovský vplyv, väčší vplyv než občania, majú viac peňazí, majú obrovské záujmy a občania sa nemôžu brániť ani prostredníctvom svojich, svojich organizácií. Čiže keby som mohla požiadať, aby ste tento záujem vyjadrený Európsky parlamentom predstavili na konferenciu a e, zabezpečili, aby všetky lobistické aktivity na konferencii boli transparentné a pre všetkých e, dostupné. Ďakujem pekne. Bas Eichhout. Minister, uh, for, for being... Ďakujem pekne, pán uh, predseda. Ďakujem, pán minister. E, pokiaľ ide o dôveryhodnosť Európskej únie, viackrát sme hovorili o financovaní, nebudem sa toho dotýkať, ale Týka sa to skôr 5-ročného obdobia pre záväzky. Vidíme, že v rámci rokovaní stále viac štátov e, akceptuje 5-ročné obdobie. Aj vy ste sami povedali, že nemali by sme si e, stanoviť e, cieľy na príliš dlhé obdobie, ale na druhej strane Európa má obrovský problém. Máme iba cieľ pre rok 2030, nemáme nič pre rok 2025. Je to problém. A e, čo by ste odporúčili? Ako by sme mohli prejsť e, k cieľom e, pre rok 2025? Bohužiaľ, kolega z UKIP už odišiel. Každý hovorí, že všetci odchádzajú pre klimatickú politiku. Ale táto téma stále platí. Chcem totiž povedať, že Európa už dosiahla minus 23% redexie. Čiže máme e, e, veľký e, výkon a ak nejaké odvetvia odchádzajú, nesúvisí tu s klimatickou politikou. Bolo by dobre stanoviť cieľ na rok 2005, to by bolo dobre pre signál a vyslalo by dobrý signál ohľadom dôveryhodnosti Európskej únie. Súhlasíte s takým odporúčaním? Ďakujem pekne. Pani Kapel. Ďakujem, pán predseda, pán minister zahraničných vecí, ste nám povedali, že tri dôležité parametre urobia e, COP21 úspešným, ambiciózny, právne záväzný a e, všetky e, technické a finančné otázky musia byť vyriešené. A pokiaľ ide o ambiciózny, to už teraz môžeme gratulovať. 90% emitentov tam bude v porovnaní s Kyotom. Je to naozaj veľmi ambiciózne aj cieľ 2% je vlastne veľmi dobrý. Ehm, právna záväznosť. Tam to vyzerá trochu inak. Veľký počet z tých 145 krajín sa nedokázalo k nejakému väčšiemu e, rozhodnutiu presadiť, ale keď budete v Číne, možno e, ich môžete presvedčiť, pretože najväčšie emitenti sú medzi časom v právových krajinách, zatiaľ nemáme žiadne dohady. dohody. Hovorili ste aj o nepriamom vzdielaní e, bremien medzi bohatými a chudobnými krajinami. A aj tých 100 miliónov dolárov do 2020 možno nám konkrétne konkrétnejšie viete povedať, koľko finančných prostriedkov teraz máme. Stále sa hovorí o eh, dane z, Francak- eh, z no, finančných transakcií aj v Rakúsku už eh, tri roky, ale ešte neexistuje. A čo je teraz v tomto smere na stole? Vážené kolegovia, 27 kolegovia požiadali slovo. Dodržovajme čas. Kolegyne Florence. Pán minister, ďakujem pekne Mal som e, to potešenie v 92. byť e, poprvýkrát na zasadnutí COP a môžem vám povedať, že vaša republika je najdôležitejšia, ktorá tam bude v Paríži na konferencii. Vy e, samotný môžete garantovať úspech ak hostiteľská krajina e, postupuje e, tak, že nejako nepreháňa e, a je suverénna, snaží sa, tak je to úspech. V Mexiku to bolo pozitívne, na severe Európy svojho času nie. Takže vaša krajina je dôležitá. Vaši e, ministri pesimistov nechajte doma a Roger Hammer už aj odišiel veľmi rozumne. A e, nespojte sa ani úplne so zelenými. Spoľanite sa na nás. My sme tí, e, ktorí sa oplatia pre vás, aby ste s nimi išli ďalej. Ďakujem veľmi pekne, pán Gramatikakis. Eh, som veľmi rád eh, eh, tomu, čo ste povedali, pán minister. To je veľmi zriedkavé v priestoroch parlamentu. Vy ste sa vedeli jednoducho, stručne a k podstate veci. Vážený pán minister, som učiteľom fyziky a ja sa budem snažiť hovoriť rovnako rečou. Cieľ 2,7 e, e, e, stupňa je optimistický, ale nestačí samo sebe, pretože máme nové údaje, o ktorých až viete. A zdá sa, že planéta sa nachádza na kraji priepasti. Bolo by dobre dosiahnuť títo tri stupne za určitých podmienok, ale je tu určitá myšlienka, na ktorú som ešte nenašiel odpoveď, možno e, e riešením e, klimatických zmien e, v celom svete by mohli byť e, verejné investície, ktoré sú v súčasnosti na nízkej úrovni E, aj e, v krajinách, ktoré čelia finančným e, problémom, e, takéto investície by sa mali zohľadňovať pri výpočte schodku rozpočtu. Tu nie je jednoduché z politického hľadiska, ale v zásade je to možné. Predstava o tom, že helikoptéry a satelity sledujú za mm, mm, mm, prijavmi klimatických zmien, zistujú zdroje Mm, znečistenia a dúfam, že takéto satelity sa nestanú e, e, špionážnymi satelitmi. Pani Višnevská, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Vieme, že sú tu záväzky e, zúčastnených strán konferencie, boli zaslané na sekretariat ale m, mm, takéto záväzky sú veľmi rozmanité, ťažko sa dajú porovnovať. Sú tu e, uplatnené rôzne výpočtové metódy, uh, niektoré globálne uh, e, e, uh, sa zdrhajú zobrať na seba záväzky. Takže vyvstáva myšlienka o tom, že tento chaos sa vytvára e, zámerne s tým, aby sa e, skomplikovalo dosiahnutie spoločných záverov. Bolo by úspechom, keby všetci podpísali e, záverečnú dohodu, ale a zda by sme mali hovoriť aj o iných možnostiach. Pani Torres Martinez. Ja si myslím, že všetci súhlasíme, a ďakujem veľmi pánovi ministrovi, všetci asi súhlasíme s tým, že e, tá, konferencia v Paríži bude musieť e, prebehnúť čo najskôr, aby sme mohli efektívne bojovať proti klimatickým e, zmenám, ale tu sa treba upriamiť na krajiny ako Čína a USA, ktoré kontaminujú najviac na svete a tamto množstvo emisí ostatných jednoducho je relatívne malé, takže my musíme dosiahnuť posuneme s týmito krajinami a ak chceme znížiť to zvýšenie teploty len na 2 stupne, tak pokiaľ krajiny ako Čína alebo USA nebudú ochotné e, vykonať žiadnu ďalšiu snahu, tak ako, ako to vidíte potom? Džabor. Ďakujem pekne, pán Džapar. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som musel poďakovať e, pánovi ministrovi za to, že prišiel dnes medzi nás. Mám iba jednu konkrétnu otázku. Veľmi veľa ste hovorili o stanovisku parlamentu o stanovisku výboru pre životné prostredie, ktoré prednedávnom schválil e, uznesenie v súvislosti s e, klimatickým nariadením a že naše výsledky e, sa výjmu z TTIPu a zo systému riešenia investičných sporov s tým, aby sme neohrozili e, e, výsledky v oblasti klimatickej politiky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Nechceli by sme e, to hroziť kvôli finančným ziskom. Európsky parlament má v tejto veci určitý postoj. A bol som, boli sme zvedaví, či aj organizačná krajina, ktorá to organizuje, Francúzsko, to podporí. Ďakujem pekne, pán Belit. merci beaucoup, monsieur le... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážne pán minister, tu som. Pekný dobrý deň. Budem e, veľmi e, stručný. Mám e, rovnakú otázku ako pán pred, pred, predchádzajúci kolegovia. Mm, je to otázka v súvislosti so systémom obchodovania s emisiami. Bolo by najlepšie, keby sme prepojili náš systém s ostatnými obdobnými systémami fungujúcimi vo svete. Čo si o tom myslíte? Pani Geringová, tiež sa vyjadrila v tom zmysli, že to by bolo odpovedou pre oceliarský priemysel, eh, chemický priemysel a eh, cementársky priemysel, ktorý čeli nekalej konkurencie. Aká je perspektíva toho, že v Paríži sa podarí dosiahnuť pokrok pri vytváraní globálneho systému obchodovania s emisiami? Pán Branen. Ďakujem pekne, pán minister. Dve otázky Európska verejnosť stále lepšie si uvedomuje, akú úlohu zohrávajú fosílne paliva v klimatických zmenách avšak podstatne menej vedia o tom, e, akú úlohu zohráva polnohospodárstvo. Domnievate sa, že polnohospodárstvo by mohlo zobrať na seba e, primeranú e, záťaž pri riešení týchto problémov klimatických zmien a že nemusíme brať polnohospodárstvo ako osobitný prípad. Po druhé, všetci vieme, aké environmentálne dôsledky má skutočnosť, že Európsky parlament má dve sídla a nebolo by zo strany francúzskej vlády eh, symbolicky, keby eh, aj Francúzsko podporilo jednotné sídlo pre Európsky parlament. Ďakujem pekne, pán Rivazí. Ďakujem pekne, pán predseda. Som e, veľmi rada, pán minister, e, e, že ste prišli a vystúpili pred výborom NV. Trocha ma ma e, znepokojuje skupina G77. V skutočnosti tam sú e, všetky 155 krajín vrátania Južnej Afriky a e, Číny. Vy ste podpredsedom skupiny AKP. A ja sa domnievam, že títo krajiny vôbec nedôverujú vyspelým krajinám pretože tých 160 miliard e, finančných tokov, e, e, ich e, e, nepresvedčuje. Títo prostriedky nestačia na adaptáciu na klimatické zmeny. Vy ste sa vyjadrovali diplomaticky. Aký, s, aké signály by sme mohli e, vyslať smerom k týmto krajinám, aby sme ich presvedčili, e, e k, aby sa prispôsobili e, k nám? Ďakujem pekne, pani Sejuza. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za vašu prítomnosť tu medzi nami. Ja eh, viem, že eh, z tých 155 krajín eh, vyše 120 už zaslalo svoje návrhy na znižovanie emisí a okrem Číny a USA každý v podstate to urobil trocha ináč a na základe e, e, odlišných politík. E, vy teraz budete musieť toto nejako zosúľadiť, pretože ak sa to nepodarí, tak potom tie výsledky nebudú realizovateľné. No a okrem tohoto zosúladenia je veľmi dôležitý mechanizmus toho oznamovania, sledovania a verifikovania, znižovania emisí a tu je potrebný mechanizmus, ktorý um, by využíval aj expertov, ale ide o to, aby štáty nemali pocit, že sa zasahuje do ich suverenity. Ja mám nejakú predstavu o tom, ako to vyriešiť, pretože e, proste nad tým pracujem, ale chcem počuť odpoveď od vás. Ďakujem veľmi pekne, pán Selimovič. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za to, že ste sem prišli a za to, že ste pred nami vystúpili. Ja mám otázku a rád by som počul možno z vašej perspektívy názor. Chcel by som vedieť, ako e, sa dívate na otázku energetickej únie. E, prvá vec, e, prvá otázka sa týka toho, že energetická únia by nám mohla pomôcť zmierniť dopady klimatickej zmeny a, a dosiahnuť nejaké riešenie na COP21. A po druhé, energetická únia by mohla byť nástrojom, ktorý nám pomôže vyriešiť nároky niektorých agresívnych krajín ako, Rus, ako je Rusko, ktoré sa snažia ovplyvňovať našu zahraničnú politiku. Ďakujem veľmi pekne. Pán Schaffhausen. Oui, monsieur ministre. Quand j'étais chef... Vážený pán minister, keď som bol predsedom eh, energetickej skupiny, bol som, bolo mi povedané, že E, neurobíme nič, pokiaľ nebude stanovená politika ceny energií. A teraz, ako iste viete, sa tie ceny menia a e, ja sa e, pýtam, či môžeme niečo urobiť aj bez tých našich priateľov Saudská Arábia, Katar a tak ďalej, aby sme zmenili túto politiku. Ak chceme teda urýchliť tento proces, tak budeme musieť stanoviť vyššiu cenu za fosílne palivá pretože tie súčasné ceny, ako iste viete, tie sú manipulované aj z iných dôvodov, sú, sú proste určované umelo a v tejto chvíli škodia cieľom ochrany klímy. Takže na jednej strane kvôli, stav- kvôli dlhodobej stabilizácii investícií do nových technológií je potrebné riešiť aj tieto ceny. E, my jednoducho nemôžeme e, zabezpečiť investorom stabilné prostredie, ak tie ceny budú takéto nízke, alebo ak sa budú takto meniť. A druhá otázka e, sa týka financovania. Mm, teda chcem sa spýtať na ten quantitative easing, teda na postup e, vypúšťania množstva peňazí do obehu. E, my sme v Európe prostredníctvom quantitative easingu naliali do ekonomiky miliardy eur a chcem sa spýtať, prečo by sme toto nemohli využiť na financovanie tohto cieľa. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Suica. Švica. Ďakujem, pán predseda. Mám dve krátke otázky. E, bola som autorkou stanoviska v mene výboru pre zahraničné záležitosti v tejto otázke. Ako zamýšľate e, zabezpečiť, aby e, rokovania v Európskej únii o TTIP sa budú brať do úvahy aj pri rokovaniach COP21 v Paríži, pokiaľ ide o diplomáciu v oblasti boja proti klimatickým zmenám? zmenám. E, budete mať e, konferenciu. Ako chcete e, popohnať prácu vpred, aby tie krajiny, ktoré najviac trpia zmenami klimatických zmien, sa mohli do týchto prác lepšie zapojiť? Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Kelly. Thank you, Mr. Chairman. Thanks, Minister. Ďakujem veľmi pekne. Aj vám, pán predseda, aj vám, pán minister. Ja som spravodajcom Eh, intervýboru pre priemysel. Mňa zaujalo to, čo ste povedali o tej záväznej dohode, pretože tá je podľa mňa absolútne nevyhnutná, ale otázka, ako sa bude presadzovať. Osobitne eh, ma zaujíma, ako po piatich rokoch, eh, ktoré ste vyspomínali, ak sa nám teda podarí dosiahnuť to, aby, člensk- aby všetky, všetky krajiny splňali svoje záväzky, ako to budeme overovať, ale ak nebudú, tak budeme musieť asi revidovať ten cieľ. A osobitne e, problém úniku uhlíka, carbon leakage, o čom spomínali aj iné krajiny, teda odchádzanie podnikov do iných krajín, tak e, e, toto je, toto, je zas, toto je zásadný problém. Naša podniková kultúra je čoraz ekologickejšia alebo priateľská voči životnému prostrediu, čo sa ale nedie v iných častiach sveta. Ehm, a proste tie naše kroky môžu poškodiť životné prostredie ešte viac. A potom pán Líse E, ten sa pýtal na, e, na emisie z odvetvia lodnej a celkovej dopravy. No a na záver pán Peterle, ale tým nehovorím, že ste najmenej dôležitý. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, ja vám chcem poďakovať. Ja e, som si istý, že e, výsledky budú dobré, ak e, sa pozrieme na kontext, pretože my budeme musieť e, skombinovať naše klimatické ciele s rozvojovými cieľmi našich partnerov, pretože napríklad India je veľmi dôležitým partnerom na COP21 e, a tam si musíme uvedomiť, že toto je krajina, ktorá plánuje v nasledujúcich 20 rokoch obrovský ekonomický rást. To, by znamenalo, pokiaľ pôjde podľa čínskeho modelu, že bude mať emisie trikrát väčšie než teraz a toto je strategická príležitosť, e, čo sa týka európskych investícií v Indii. Uh, stanoviť si istú vyššiu mieru ambícií a byť súčasťou ozeleňovania indickej ekonomiky. Ja si myslím, že to je možné, takže ja sa vás pýtam, pán minister, ako vidíte túto konkrétnu výzvu, ako plánujete proste prísť nejakým záväzkom. Ja vám samozrejme, samozrejme želám veľký úspech aj v Paríži, aj po ňom. Ďakujem a teraz eh, pán Turmes, eh, veľmi sa ospravedlňujem. Vážený pán minister, bolo mi povedané, že bolo mi povedané, že spolupracujete s predsedom výboru pre životné prostredie, za čo vám veľmi pekne ďakujem, s tým som veľmi spokojný. Ja si myslím, že musíme hľadať riešenia a jedno z riešení je, sú obnoviteľné energie. Je tu jeden pomerne málo známy problém. E, prečo je viac, e, slneč... E, prečo je viac solárnych panelov v Nemecku než v Grécku? V Grécku je totiž viac slnka, a e, dôvod je ten, že kapitálové výdavky, ktoré sú možné v Nemecku, sú o mnoho vyššie. A to isté sa napríklad týka aj Egyptu alebo no, iných afrických krajín, ktoré majú menej peňazí, ale majú proste ten, ten základný zdroj, to slnko. Čiže asi by bolo dobré nájsť nejaký mechanizmus v Paríži, ktorým sa, dajme tomu, budú e, daj nejaký fond e, na rozdelenie rizika, ktorý by e, vytvoril, e, ktorý by proste E, umožňoval znížiť kapitálové náklady na obnoviteľné zdroje energii v krajinách, ktoré nemajú dosť tých e, peňazí, ale e, majú zase slnko. V Nemecku sú, dajme tomu, Eh, úroky z eh, investičných eh, úverov 4%, v Nemecku 2% a v Egypte 20%. Čiže toto je potrebné vyriešiť. Toto je vec, ktorá Európa momentálne rozdeluje. Gaz de France napríklad sa na tom podiela. Ja sa pýtam, či je prioritou komunikácie Európy a Ukrajiny napríklad aj toto. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, pán minister, máte možnosť odpovedať. Však... Je veľmi ťažké na toto všetko odpovedať za 10 minút, ale mám bohužiaľ len 10 minút odpovedať na všetky tieto otázky. Tak eh, vaše, vaše otázky trvajú 27 minút a pomerne ťažko sa mi bude odpovedať za menej než polovicu času, ale dúfam, že vás nesklamem úplne všetkých vo svojich odpovediach. Budem sa snažiť odpovedať na maximum. V prvom rade by som, eh, by som sa venoval tej prvej veci, ja som to možno spomenul už vo svojej predchádzajúcej odpovedi. E, otázky týkajúce sa letectva a lodnej dopravy. Tu by som vás chcel odkázať na to, čo nepochybne e, čítate každý deň. Je to text, ktorý bol schválený minulý týždeň v Bone, od článok 3, odsek 19, ktorý sa týka práve tejto záležitosti. Je to veľmi stručný bod, ale odpoveda na vašu otázku. Áno, máte pravdu, toto by malo byť v proste v tom procese uvažovania, hľadania riešenia, pretože ináč nám bude v tej rovnici chýbať veľmi, dôležitý, veľmi dôležitá premena. Um, niektorí hovorili o cene uhlíka, toto je aj otázka, ktorá sa týka osobitne Číny. Uh, aký vplyv to bude mať, ak to zaradíme proste do roku 2017 do plánovania. Uh, E, teda cena uhlíka. Moja odpoveď, ja som to samozrejme e, zvažoval a môj názor je, že musíme ísť týmto smerom. Jednoducho je to nevyhnutné a dúfam, že e, vás neprekvapím, keď poviem, že všetky rozhodnutia o verejnom financovaní, aké to, akékoľvek takéto rozhodovanie je možno trocha menej dôležité z hľadiska objemu, ale Eh, my máme, my máme trhové mechanizmy, ktoré môžeme využiť a ak chceme naozaj eh, nejaký mechanizmus ceny stanovania uhlíka, teda stanovania ceny uhlíka zaviesť a pre mňa eh, bol veľmi zaujím, bola veľmi zaujímavá táto myšlienka toho spredu, toho rozdielu, tak do, proste cieľom je, aby v budúcnosti sa tá cena zlacnila, ale uh, tie proporcie budú o mnoho lepšie, než keby sme využívali len štátne financovanie. Čiže ten systém my sa snažíme nastaviť zhruba takto. Neviem, či o tom viete, ja som to čítal len dnes na mobile, bolo také stretnutie v Indii, ktoré eh, bolo veľmi zaujímavé. India je samozrejme krajina, ktorej musíme venovať veľkú pozornosť. 1,4 ehm, miliardy ľudí ehm, ja som hovoril s premiérom, pánom Mahmudím, ten toho veľmi zaujíma E, zaujímavé nové technológie. V Gujarate takisto e, sme hovorili s e, vysokými predstaviteľmi štátu a predstavte si ale jeho situáciu. On mi toto presne povedal. On by chcel nejako prispieť, on by chcel bojovať proti klimatickej zmene, ale mám 500 miliónov ľudí, ktorých musím vyťahnuť z chudoby a momentálne môjim zdrojom je uhlie. Takže čo mám urobiť? Pomôžte mi, pomôžte mi nejako, aby som mohol postupne kúsok po kúsku sa presunúť z toho uhlia, najmä toho špinavého uhlia, presunúť sa na na obnoviteľné zdroja s našou pomocou, s pomocou tých eh, rozvinutých krajín, by sme mohli nejakým spôsobom využiť napríklad solárnu energiu, pretože to je logické, jednoducho toto by bola odpoveď na tú našu otázku. Druhá otázka, ktorú, ktorá bola mm, spomenutá, tak sa týka Číny. My sme ja pôjdem teda do Číny eh, koncom tohto týždňa, začiatkom budúceho týždňa a budeme tam a budeme hovoriť, z, budeme hovoriť na verejnosti Ehm, budeme produkovať, alebo to vyprodukovať také spoločné vyhlásenia. To, to znenie toho spoločného vyhlásenia, tam by sme chceli spomenúť napríklad e, čínske rozhodnutie týkajúce sa roku 2017, teda zaviesť e, cenu uhlíka a trh s uhlíkom a pokiaľ ide o Paríž, tak nemôžeme samozrejme nariadiť, že cena uhlíka bude taká a taká pre celý svet. To nemôžeme, to sa nedá, ale, ale myslím, že tá cena bude konvergovať, že budú iniciatívy, ktoré dokážeme nejakým spôsobom koordinovať, aby, sa, aby išli aspoň jedným smerom. A uh, kolega uh, hovoril o akomsi koridore pre ceny uhlíka. To je veľmi zaujímavá koncepcia. Mimochodom, toto sme využili aj e, pre menový systém. Teda elementy by e, boli na začiatku e, pomerne rôznorodé, ale by sa zbližovali. A Paríž nad, o tomto nemôže rozhodnúť, jednoducho je to veľmi ťažké. Nemôžeme povedať, že táto krajina, dáme to Guatemala, tam bude cena uhlíka taká a taká. Nedá sa to urobiť, proste nemáme na to právomoci, samozrejme, že nie, ale Um, bude veľké množstvo iniciatív a ja si myslím, že ak pôjdeme týmto smerom, tak uh, myslím si, sa nám podarí dosiahnuť celkom pekný pokrok. A ďalšia otázka sa týkala harmonizácie, uh, harmonizácia monitorovania týchto IMDC. A máte pravdu, keď ste na toto upozornili, pretože akékoľvek uh, prísluby Uh, tie sú pomerne heterogénne a uh, minule v Lime uh, sme sa dohodli, že e, tie, tie záväzky budú, budú zverejňované a jediný spôsob, ako toto zmeniť, e, je povedať, že áno, dobre, Eh, v, prvom, eh, v prvej fáze budú tieto, neviem, či ste videli tento, ten, tento zoznam, mali tam byť nejaké ustanovenia, ale prvýkrát teda budú eh, tieto záväzky heterogénne. My nemôžeme byť veľmi konkrétne, lebo to, to by nebolo priateľné pre všetkých, ale pointa je, aby ten spoločný kódex bol priateľný pre všetkých, aby sa všetci zaviazali aspoň, že že sa zúčastnia tohto, tohto procesu a e, následne by potom tie svoje príspevky e, tie štáty predkladali tak, aby ich harmonizovali. Niektoré z týchto príspevkov sú v absolútnom vyjadrení iné, osobitne pri tých chudobnejších krajinách sú také podmienečné príspevky. A tieto krajiny hovoria, pozrite sa, my sa budeme môcť zaviazať k tomu a k tomu a radi by sme to urobili, pokiaľ nám v tom nejako pomôžete, pokiaľ ten finančný príspevok bude niečím, nejakým proste podporený nejakou technologickou pomocou alebo finančnou pomocou. Isté ide o záväzky veľmi rôznorodé v jednotlivých krajinách. No a ďalšia otázka bola na transparentnosť. Ja som sa ešte nezoznámil, neoboznámil s tým rozhodnutím, o ktorom sa hovorilo e, v Bone. Tam totiž padlo rozhodnutie tiež na návrh Japonska okrem iného, ale nie kvôli nejakým, nejakým lobovaniu, ale kvôli mimovládnym organizáciám. Tam sa dohodlo, že že je potrebné, aby sa vyjednávalo A e, bolo pomerne jasné, z, toho, keď sme počúvali tých pozorovateľov, že tí vyjednávači sa musia dopracovať k nejakému výsledku a to tak, e, teda Národný parlament a Európske parlamenty e, to, to poznajú, pokiaľ budeme budeme všetci diskutovať so zavretými dverami, tak bude veľmi ťažké dosiahnuť nejaký kompromis. A preto sme sa rozhodli, že mm, budeme postupovať takýmto spôsobom. Teda nie je to otázka um, toho, že by sme sa približili lobbystom. Tam ide o vyjednávanie v modernej demokracii. Ďalej, um, táto skupina, ktorá má tých uh, um, má viacerých členov, tak je, tak je pochopiteľné, že je tam nedôvera, že proste tí chudobnejší nedôverujú tým bohatším. A my e, to aj veľmi jasne hovoríme voči tým chudobnejším členom. My máme otvorenú agendu, my sme voči ním e, úprimní. A tieto krajiny musia pochopiť jednu vec, za to, že, že, že medzi tým dos, došlo k určitému vývoju. Ak sa pozriete na zoznam bohatých krajín, ak sa potom pozriete na, na e, zoznam tých chudobnejších krajín alebo nie bohatých krajín, tak ten zoznam sa mení aj bohatšie krajiny sa môžu stať chudobnejšími a naopak. Takže krajiny, ktoré sa, sú tie rastúce ekonomiky, tak sa presúvajú do toho tábora tých bohatších a bohatších krajín. No a ja si myslím, že jediný uh, možný spôsob je dokázať svoje slova reálnym konaním. A tu by som chcel povedať, že v správe OECD tam je veľmi zaujímavá vec a uh, Týka sa financovania. Je tam e, je veľmi dôležité financovanie pre zmierňovanie, ale veľmi málo financovania pre adaptáciu. OECD nám uvádza čísla, e, hovorí o celkovom počte alebo množstve prostriedkov a len 16% je na adaptáciu. Ak sa pozrieme na všetky krajiny, tak e, najmä tie chudobné krajiny uznávajú význam tej mitigácie alebo zmierňovania, ale ich priorita je adaptácia. Oni nemajú 25 rokov, aby to dobehli Takže toto je veľmi špecifické. Tiež e, treba špecificky hovoriť o veciach, ktoré musíme robiť ešte pred rokom 2020. A to je veľmi dôležitá vec. Parížská dohoda z právneho hľadiska, a teda prakticky sa začne uplatňovať až v roku 2020, ale to je vlastne už len 5 rokov, takže my samozrejme nebudeme e, čakať so, zo, e, so založenými rukami a otázka je, o akých iniciatívach hovoríme. V prvom rade je tu iniciatíva akéhosi včasného varovania, systému včasného varovania, ktorý by mal Ehm, napríklad reagovať na prírodné katastrofy. Toto navrhli naši nemeckí priatelia a akceptovala to zostava G7. A toto je systém akéhosi ubezpečenia. A tento systém študuje napríklad aj Africká rozvojová banka pre Afriku a išlo by, obnove, obno, išlo by o obnoviteľné zdroje. Fakt je, že uh, hmm, tieto technológie nestá až tak veľa a mohli by sme ich uh, Eh, implantovať do Afriky a získali by sme tým priateľov. V Benine som sa rozprával s eh, šéfom vlády a 10 miliónov by mu umožnilo pripojiť polovicu populácie s okamžitými dôsledkami mm, na elektriku. Deti by si mohli robiť domáce úlohy večer, pretože teraz musia jednoducho využívať prirodzené svetlo alebo sú inako, inak znevýhodňovaní. Potom je tu jeden e, pomerne presvedčivý bod, jedna pomerne presvedčivá záležitosť. Ja si myslím, že to je relatívne dôležitá vec, pretože to môže mať dopad na veľký podiel e, na riešení polnohospodárstvo. Eh, boli samozrejme návrhy, myslím, Francúzsko eh, malo nejaké iniciatívy ale, a nie, nie každý s ním súhlasil. Sú tu aj ďalšie iniciatívy, eh, ale tam si budeme musieť počkať na riešenie uvidíme, čo bude navrhnuté. Ja sa teraz dostávam k môjmu záveru. Ak som správne pochopil, tak jeden z vás hovoril, že Európsky parlament by sa nemal uh, stretávať v Štrásburgu kvôli uh, ekologickým dôvodom, ale ja to tak nevidím. Lebo... Takto to určite netreba vnímať. Myslím, že by sme nemali túto debatu otvárať my. Samozrejme máme určité texty a ekologický dopad je len jeden z, zo záležitostí, ale čo tí z vás, ktorí musia ísť do Bruselu, takisto to má ekologický dopad. To ja neviem, by ste asi potom ako poslanci museli chodiť do Bruselu bicyklom, takže si to zrátajte. A, takže toto sú veci, o ktorých Jednoducho tieto, tieto ustanovenia tie musíme dodržiavať a e, musím uzavrieť e, toto svoje výstup. Takže ja sa ospravedlňujem, ak som niekomu neodpovedal a chcem len e, podotknúť, že niekto z vás povedal, že verí Francúzsku, Francúzsko príde na nejaké riešenia. Je to obrovská zodpovednosť na našich pleciach. My sme samozrejme aj my, my sme predsedajúca krajina, nie hostiteľská krajina. To je veľký rozdiel. Ono, e, predseda musí, e, musí e, šliapať veľmi opatrne, aby niekomu nestúpil na otlak. A ja tiež musím v podstate konať za všetkých. Ale ja chcem povedať, že hm, Peru bolo minulý rok. Minulý, Peru urobilo vynikajúcu prácu a my sme, my sme spolupracovali s priateľmi z Peru a to je veľmi dôležitá vec, pretože je to chudob, relatívne chudobná krajina, krajina z juhu. A tieto dve krajiny tu spolupracujú a spracúvajú spolu veci. A ja si myslím, že už toto e, nám pomáha a mm, e, to vzbudzuje dôveru aj v krajinách, ktoré doteraz e, nám až tak nedôverovali. Takže ja dúfam, že s vašou pomocou sa nám podarí dosiahnuť úspech. A teraz hovorím naozaj o vašej podpore, pretože Európa má absolútne zásadnú úlohu a ja viem, že sú aj určité nedostatky v, tejto, v tomto stanovisku Európy, ale ak by ste pripravili, teda ak sa pozriete na stanovisko, tak Európa skutočne je na čele tohto procesu a stanoviska, ktoré um, budú prezentovať vaši európsky negociátori, tak budú veľmi, veľmi zásadné. Nie preto, lebo môžeme niečo niekomu nanúcovať, to nemôžeme z právneho hľadiska, to nejde, ale môžeme ukazovať, že Európu táto vec naozaj zaujíma, že chceme zmenu, že tá zmena sa musí, e, musí udiať, ak e, na tejto planete ešte v budúcnosti chceme žiť. Thank you very much for your presence. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť. Vážený pán minister, môžeme tu uzavrieť eh, naše zasadnutie výboru Envia. Ja len pripomeniem, že nasledujúce zasadnutie bude 9. a 10. novembra. Dovidenia. Thank you. No, I think it was vivid and uh, obviously it's not possible to answer in detail to everybody. Oh, yes, but, but, but uh, uh we received, uh, yeah. we received useful information.